Mm, dobrý deň vám prajem všetkým. Rád by som začal dnešné dopoludnejšie rokovanie plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. Skôr ako začneme s diskusiami, ktoré máme na programe na dnešné dopoludnie, chcel by som oznámiť výsledky druhého hlasovania zo včera. Takže výsledky druhého hlasovania zo včera sú následovné. Poprvé, ako si spomínate, mali sme viacero jednoduchých hlasovaní. Prvé sa týkalo Cap Verde, to bolo schválené. Výsledky budú Eh, dané k dispozícii na obrazovkách. Tí z vás, ktorí máte o to záujem, takže kape Verdy eh, boli schválené. Eh, druhé hlasovanie opäť o Kaperskej republike. Toto uznesenie bolo schválené. Potom sme mali dve hlasovania o protokole z Gineo Bisaj a obe tieto, obe tieto protokoly alebo tieto odporúčania o protokoloch boli schválené. Potom sa hlasovalo o protokole e, so Svetým Tomášom a Princovým ostrovom. To takisto bolo schválené. Potom sme hlasovali o Švajčiarskej konfederácii. Táto dohoda bola takisto e, schválená. Potom bolo uznesenie o e, e myalgickej encefal, enfalomielitide, to bolo takisto schválené. Takisto sme mali uznesenie o Európskom fonde Solidarity, to bolo takisto schválené ako aj fond na prispôsobenie sa globalizácii. Ďalej sme hlasovali o návrhu opravného rozpočtu e, číslo 3 ten bol schválený, aj návrh opravného rozpočtu číslo 4 bol schválený. Potom bolo uznesenie o Moldavsku, EU Moldavsko, takisto schválené. A potom tu je protokol medzi EU a Moldavskom, takisto schválený. Potom sme hlasovali o Maroku, to bolo takisto schválené. Potom sa hlasovalo o Jordánsku, aj to bolo schválené. Ďalej o Číne. Aj toto odporúčanie bolo schválené. Potom sme hlasovali o Gruzínsku. Takisto schválené odporúčanie. A na záver v rámci jednoduchých hlasovaní sme hlasovali o euromediteránskej leteckej dohode EU-Izrael a táto správa bola takisto schválená. No a teraz prejdem na oznámenie výsledkov eh, hlasovania o pozmenujúcich návrhov. To boli pozmenujúce návrhy k návrhu uznesenia o konferencie o budúcnosti Európy. Pozmenujúci návrh 18. Chvíľku počkám, kým sa to ukáže na obrazovku. Takže pozmeňujúci návrh 18 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1 zamietnutý. Podrobné výsledky pozmeňujúcich návrhov a hlasovania o nich e, vidíte na obrazovkách, takže si to môžete pozrieť. Pozmeňujúci návrh 2 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 19 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6 zamietnutý. 7 zamietnutý. 21 zamietnutý oceku 6 prvej časti schválený, ocek 6 druhá časť schválená, potom pozmenujúci návrh číslo 8 zamietnutý, 22 zamietnutý, pozmenujúci návrh 23 zamietnutý, 9 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 12 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 13 k odseku preambule A zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 14 zamietnutý. Odsek preambule B, prvá časť schválená. Odsek preambule B, druhá. Druhý odsek preambule B, schválený. A pozmeňujúci návrh 15 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 16 takisto zamietnutý. A pozmeňujúci návrh 17 k oceku preambule D bol takisto zamietnutý. A teraz by som rád prešiel k oznámeniam o výsledkoch vytvorenia špeciálneho výboru na tému umelá inteligencia. uznesenie na túto tému. Pozmenujúci návrh 1 bol zamietnutý, pozmenujúci návrh 7 zamietnutý, pozmenujúci návrh 8 zamietnutý, 9 zamietnutý, pozmenujúci návrh 2 zamietnutý, pozmenujúci návrh 10 zamietnutý, Pozmeňujúci návrh 3 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 11 zamietnutý. 12 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 4 zamietnutý. Číslo 13 zamietnutý. Pozmenujúci návrh 5D zamietnutý. 14 zamietnutý. 16 zamietnutý. Pozmenujúci návrh 6 zamietnutý. Opakujem pozmenujúci návrh číslo 6 Teda pozmeňujúci návrh číslo 6. Prvý odsek bod A bol zamietnutý a Teraz teda hovoríme o, o uznesení na tému vytvorenie špeciálneho výboru umelej inteligencii. A teda oba pozmenujúce návrhy číslo 6 boli zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 7 zamietnutý. Pozmenujúci návrh číslo 8 zamietnutý. 9D zamietnutý. 13 zamietnutý. 10D zamietnutý. 14 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 15 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 1 zamietnutý, 2 zamietnutý, 11 zamietnutý, 3 zamietnutý, 4 zamietnutý, 12 zamietnutý a 5 zamietnutý. Takže to boli výsledky hlasovanie o vytvorení osobitného výboru pre umelú inteligenciu. A teraz by som rád prešiel na potrebné, alebo teda e, zmeny, prispôsobenie sa na pandémiu COVID-19. E, pozmenujúci návrh 5 bol schválený, pozmenujúci návrh 1, ktorý sa rovná pozmenujúcu návrhu 4, bol zamietnutý, pozmenujúci návrh 2 bol zamietnutý, Pozmenujúci návrh číslo 3 bol zamietnutý. Tým sa dostávame na záver oznámenia druhého, výsledko druhého hlasovania zo včera. A po týchto oznámeniach o výsledkoch hlasovania môžeme sa teraz pustiť do diskusií, ktoré máme na programe na dnešné dopoludnie. Tak ako viete, začneme spoločnou diskusiou, spoločnou rozpravou o vyhláseniach pod predsedu Komisie Vysokého predstaviteľa Komisie pre zahraničné veci a mm, bezpečnostnú politiku. Takže um, som rád, že je tu dnes pán podpredseda komisie. Je to téma uh, dôsledky krízy spôsobené ochorením COVID-19 v oblasti zahraničnej politiky. Ide o vyhlásenia uh, národných uh, zákonov bezpečnosti uh, Čínskej republike Hongkongu a potrebe hájenia vysokej miery autonómie Hongkongu zo strany Európskej únie. Potom budeme mať vyhlásenie e, k téme reakcia EÚ na možnú izraelskú anexiu v predjordánsku, v západnom brehu Jordánu. Chcel by som pripomenúť, že v rámci tejto spoločnej diskusie nebudeme mať voľnú rozpravu, ani možnosť použitia modrej karty. A bez nejakých ďalších odkladov by som rád odovzdal slovo predsedu komisie vysokom predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josef Borelovi. Som rád, že si prišiel medzi nás a máte slovo. Nech sa páči. muchas gracias, señor presidente señoras y señoras diputados. Ďakujem veľmi pekne. E, vyjadrím sa ku všetkým týmto trom. Poprvé, reakcia EÚ na e, krízu koronavírus. Je jasné, že globálna pandémia potrebuje globálne riešenia a Európska únia musí byť v centre tejto odozvy. V apríli e, sme vyjadrili podporu našim partnerským krajinom, ktoré čelia tejto pandémii a už som predstavil tieto výsledky na zasadnutí výboru 8. júna. Sme diskutovali na Rade pre zahraničné veci a rozvoj, ako pokročiť rýchlo vpred a zmobilizovali sme 35 miliard eur na to, aby sme pomohli tým najzraniteľnejším krajinám v Afrike, Latinskej Amerike a v našom susedstve. Dá sa povedať, že nie sú to nové peniaze, len sme presmerovali už alokované zdroje, ale v každom prípade bolo veľmi dôležité dať prioritu riešeniu pandémie hlavné programy Európskej únie pre utečencov, predlženie týchto programov, to je takisto dôležité počas krízy a ceníme si snahy parlamentu, ktorý schválil potrebné pozmeňujúce návrhy rozpočtu v júli, tak aby sme mali viac ako 400 milión eur na podporu sírskych utečencov. V rámci nového návrhu výročného finančného rámca máme navýšenie pre zahraničnú politiku, ktoré má byť financovanie cez eh, nástrojov z únie novej generácie. Čas tejto financií pôjde na humanitárnu pomoc, čas na poskytnutie vyššieho stropu pre záruku zahraničných aktivít, eh, sused, rozvoj v susedstve a nástroj medzinárodnej spolupráce. Takisto Eh, je tu dočasné navýšenie na 10, o 10,5 eh, miliardy. S tým môžeme poskytnúť záruky až do 130 miliard v rámci Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus eh, vzťahy, ako aj ďalšie makrofinančnú pomoc pre pôžičky tretím štátom. Toto všetko nám umožní pomôcť zabezpečiť udržateľné ekologické investície v partnerských krajinách po celom svete. Ja dúfam, že môžem počítať s vašou podporou, tak aby sme mohli mať naďalej ambicióznu úroveň zdrojov pre našu zahraničnú aktivitu EÚ. Po druhé, ale ešte predtým poviem niečo, čo je veľmi dôležité. Táto kríza je krízou biblických dôsledkov. Pozrite sa na situáciu napríklad v Latinskej Amerike, kde je to teraz najhoršie. A dúfajme, že v Afrike sa to nevyvinie horšie, ako sa očakáva, ale vo všeobecnosti zdravotné a hospodárske dôsledky tejto krízy budú skutočne závažné a obávam sa aj dlhotrvajúce. Teda druhá vec, o ktorej chcem hovoriť v našej dnešnej rozprave, sa týka ľudovej republiky čínskej. Máme tu veľmi dôležité fakty. COVID potvrdil existujúce trendy, ešte ich zintenzívnil a vzťahy e, napäté vzťahy medzi Čínou a USA sa ešte stávajú viac napätejšími. Európa, a to treba zdôrazniť niekoľkokrát, Európa si musí nájsť svoju vlastnú cestu a vyvážene sa správať e, k zahraničným silám. Francúzsky minister zahraničných vecí sa vyjadril v podobnom duchu vo francúzskej tlači. A Rada pre zahraničné záležitosti má takisto podobný názor. Transatlantické partnerstvo zostáva najdôležitejším strategickým partnerstvom pre Európsku úniu. Samozrejme máme rozdiely, najmä so súčasnou administratívou, vládou USA, to je jasné, čo sa týka multilateralizmu. Medzinárodný e, trestný súd v Hágu, to sú ďalšie príklady, ale pozitívne sa zapájame kdekoľvek je to možné. Naše vzťahy s Čínou na druhej strane sa nedajú len tak jednoznačne pomenovať. Ehm, je mi ľúto ľudí, ktorí by chceli to vysvetliť jednoducho. Je to spletité a je to komplexné a takéto aj zostane naše vzťahy s Čínou. Potrebujeme dôveru, transparentnosť a reciprocitu, o to sa snažíme. Čína e, sa snaží vyriešiť globálne výzvy ako napríklad pandémiu, to je dôležité, aj klimatické zmeny, to sa nedá vyriešiť bez toho, že by sa nezmenila Čína, ale sporné v našich vzťahoch zostávajú ľudské práva. Takisto situácia v Hongkongu. Čínsky minister zahraničných vecí sa minulý týždeň vyjadril v našej konverzácii trojhodinovej tvárov tvár bola to síce užitočná a otvorená diskusia o všetkých témach, aj konfliktných. Vyjadril sa, že bezpečnostná situácia Hongkongu nie je v súlade so záväzkami Číny medzinárodnými, záväzkami najmä základné zákony Hongkongu, ktoré zahrňajú aj čínsko-britské vyhlásenie. Základné práva, základné slobody nás ovplyvňujú e, priamo a týkajú sa priamo aj hongkongských obyvateľov. Preto treba podporovať medzinárodné záväzky, brať ich vážne, pretože inak to podkopáva systém dvoch krajín a hongkongskú autonómiu. Možno ste si vedomí, že to veľmi jasne hovorím a povedal som to už aj vo vyhlásení e, Európskej 27. 28. 29. mája pri stretnutí a jednomyselne sme sa takto dohodli. To je čoraz menej časté pri rozprávach v Rade pre zahraničné záležitosti Európskej únie. Takisto na pôde OSN Bezpečnostnej rady som vzniesol tieto témy v deň, kedy sa prijalo toto rozhodnutie. Práve v tento deň a počas sekcie otázok a odpovedí, kedy sme hovorili o konkrétnych otázkach e, a opatrenia, ktoré na, sebe, na seba vezme EÚ, sme sa dostali aj ku konkrétnym veciam. Teraz by som sa chcel vyjadriť k anexácii e, pred Jordánska západného brehu Jordánu. Izrael okupuje palestinské územie a naše stanovisko je jasné, aj keď treba opäť e, povedať, že je ťažké nájsť jednomyseľnosť pri tejto téme, ale je tu silná väčšina krajín, prevažujúca väčšina krajín, ktoré podporujú takisto riešenie dvoch krajín, vychádzajúce z medzinárodných parametrov a anexovanie, anektovanie, akékoľvek anektovanie je proti medzinárodnému právu. Apelujeme na Izrael, intenzívne apelujeme, aby sa zhostil svojich medzinárodných záväzkov a aby ustúpil od anektovania akejkoľvek časti palestinského územia. Takisto som vyjadril tento svoj názor v telefonickom rozhovore novému ministrovi zahraničných vecí a obrany Izraela. Skutočne by to predstavovalo závažné porušenie medzinárodných e, záväzkov. V marci v Ženeve 27 členských štátov EÚ sa zhodli na takomto postoji, ale nebolo to jednomyselné. V tejto istej téme tam to nebolo jednomyselné. Ale väčšina bola skutočne prevažujúca, drvivá väčšina. Po druhé, e, takéto niečo, anektovanie by spôsobilo škodu pri nastoľovaní riešenia dvoch štátov a negatívne by to ovplyvnilo regionálnu stabilitu, naše vzťahy s Izraelom, vzťahy medzi Izraelom a arabskými štátmi a takisto bezpečnosť Izraela, o ktorú, ktorú berieme ako fakt, o tom nebudeme rokovať, či áno alebo nie. Je to samozrejmosť pre nás. Ale anektovanie nevyhnutne bude mať dôsledky aj na túto záležitosť aj na štát Izrael. Blížim sa ku koncu, dodržím pridelený čas. Nebudem viac hovoriť o tomto možnom anektovaní viac, ale chcem len pripomenúť, že EÚ má svoje vlastné medzinárodné záväzky k medzinárodnému právu a naša Rada pre zahraničné záležitosti sa snaží urobiť kroky preventívne, predtým než bude prineskoro. E, vrháme do boja všetky naše diplomatické kapacity, aby sme zabranili škodám. Premiér Gans a minister zahraničných vecí Kenasi sa vyjadrili v podobnom duchu, ako vám tu hovorím ja, ako závažne berieme túto záležitosť Palestínske, eh, palestínska administratíva sa vyjadrila takisto podobne niekoľko lídrov Palestíny a tento týždeň tvorila eh, naša diskusia z USA s našimi naprotivkami. Eh, veľkú časť našej diskusie tvorila táto téma. Medzinárodná komunita rokuje o riešení dvoch štátov Palestíny a Izraela, vychádzajúcich z medzinárodných, medzinárodného práva a rovnakých právomoci pre oba štáty. Toľko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda, pani predsedajúca, že ste mi umožnili ešte o minútu viac hovoriť. Týmto končím. Minul som pridelený čas, ale pri, dos, zostávam k vašej dispozícii, ak by ste mali nejaké otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Ehm, Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci, za nastolenie tejto veľmi dôležitej témy. A teraz dostáva slovo Emmy Pois, ktorá bude takisto mať iba pridelený čas. Každého týmto prosím, aby ho dodržal. Eh, e takisto by som poprosil, aby ste sa pridržali tém pri vašom vystúpení. Nech sa páči, pán David McAllister za EPP, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne. Mali by sme sa postaviť za strategickú autonómiu Európskej únie, za podporu multilaterálnych riešení a obhajobu našich záujmov a za solidaritu. Vítam rozprávu o dôsledkoch COVID-19 v oblasti zahraničnej politiky. Vieme, že táto pandémia nebude viesť len k zdravotným, sociálnym a hospodárskym zmenám obrovských rozmerov, ale tak ako podpredseda komisie, vysoký predstaviteľ únie pre zahraničné veci, pán Barel, povedal, bude to priam predel. Zhoršovanie demokracie a ľudských práv v mnohých častiach sveta, zvyšovanie dezinformačnej kampane, úteky na kybernetických sieťach a izolacionizmus e, takisto sú javy, ktoré pozorujeme na medzinárodnej scéne. Európsky parlament by mal sa postaviť týmto hrozbám pandémie koordinovaným spôsobom. Vítam, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch e, všetky výbory, ktorých sa týka externá politika v našom parlamente, sa silne postavia za našu globálnu odpoveď. Budeme mať vypočutia, budeme vypracovávať správy, komisie, e, výbory na tom už pracujú a rozmer zahraničnej politiky sa zapracuje do riešení globálnej pandémie, aby sme vyslali silné signály našim partnerom na celom svete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, David. Teraz slovo dostane Tonio Pikula na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán predseda komisie, vysoký predstaviteľ. Máme tu rozličné dopady na zahraničný obchod, na vývoj multilaterálnych vzťahov a celkového poriadku sveta. Berieme na seba zodpovednosť viesť boj proti globálnej pandémii na celom svete, pridržajúca našich základných princípov Tie najzraniteľnejšie komunity treba ochrániť, poskytnúť im prístup k vakcínám, treba zastaviť vojenské konflikty, aby každý mohol sa tešiť čo najlepšiemu stavu. Dezinformačné e, boje by sa mali stať našou prioritou a mali by sme ich sa snažiť zabrániť naš vytrvalosťou a pružnosťou duch multilateralizmu a úzkej spolupráce s kľúčovými spolu, organizáciami, ako je G20, OSN a ďalšie, by mali zabrániť najhorším dôsledkom tejto celosvetovej pandémie, pričom sa budeme pridržať našich základných e, princípov. Ďakujem. Ďakujeme vám. Slovo dostáva Malik Azmany, na dve minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Už od začiatku svojho mandátu Európska komisia oznámila svoje geopolitické ambície. Európa sa mala stať globálnym hráčom. Koronavírus e, naozaj overil túto ambíciu. Za ostatné mesiace sa náš svet zmenšil Izoloval nás v domácnostiach a napriek týmto globálnym výzvam, ktoré sa dostali do všetkých kútov sveta, kríza ukázala, aký sme prepojení, aký sme vzájomne od seba závislí. Je však idealistické myslieť si, že sa môžeme globálne zjednotiť a čeliť takýmto tlakom. Je nám ľúto, keď vidíme príklady štátov, ktoré zneužívajú COVID-19 na boj proti Európe, na boj proti našim záujmom. Koronavírusová diplomacia, dezinformačná kampaň, eskalácia napätí napríklad v Líbii a na čínsko-indickej hranici, toto sú nebezpečenstvá, ktoré si treba uvedomiť a uvedomiť si aj to, že svet sa vyvíja aj týmto smerom. Európa by sa mala postaviť asertívnejším spôsobom výzvam zahraničí. Hovoriť jednotným hlasom. Toto je moment pre komisiu, aby naozaj presadila svoje geopolitické ambície. Musíme nájsť odpovede na vírus, musíme sa postaviť na čelo globálnej komunity, ktorá hľadá odpovede na pandémiu pre všetkých ľudí, pre všetky krajiny, Mali by sme sa postaviť na čelo obhajoby liberálnej demokracie a záujomov Európy spolu s našimi partnermi. Spolu s Spojenými štátmi EÚ sa musí postaviť na čelo tohto boja. Každý, kto ste tu prítomní, prevezmite na seba svoju zodpovednosť, využite príležitosti. Európska únia môže zmeniť veci k lepšiemu. Sadnime si k stolu s novým odhodlaním s celosvetovými lídrami. Ďakujem. Ďakujeme vám. Pán Azmány teraz dostane slovo. Marko Drosto na jednu minútu. Nech sa páči. Borrell, evidente come Vážený pán podpredseda komisie, vysoký predstaviteľ Borel, je pravda, že táto kríza, ktorú odštartovala pandémia COVID-19, zmenila situáciu na globálnej scéne Čína nebola spoľahlivým partnerom počas pandémie a to, že sme k tomu mlčali, to sa nedá odpustiť. Matteo Salvini povedal, že je potreba medzinárodného preskúmania dôvodov, prečo vírus sa takto rozšíril. Komunistický režim v Číne určite je za to spolu zodpovedný a treba to vyšetriť. Nemyslím si, že niekto z Ligy Severu práve by mal nám takéto niečo hovoriť. My vieme o tom, aké máme zodpovednosti, ale hnutie piatich hviezd a takisto Luigi Di Maio nemali e, silu odsúdiť Peking a nevyjadrili sa k tomu, že sa stávame často satelitnými štátmi ktoré nemajú slobodu, ktoré čínska komunistická strana sa snaží vybudovať ako model. Ďakujeme vám a teraz dostane slovo Reinhard Butikofer na dve minúty, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán Borel, kolegyne, kolegovia, kríza, závažná kríza, ktorá e, do svojich pazúrov uchopila celý svet, pandémia COVID-19 sa dá charakterizovať dvoma novými črtami. Je to prvá medzinárodná kríza za ostatné dekády, v ktorej Spojené štáty americké sa zbavili medzinárodnej roli lídra a Čína sa dostala do centra tejto krízy viac ako kedykoľvek predtým a nezlepšilo to veci. Táto situácia poukazuje na to, že náš kontinent sa pohybuje určitým smerom medzi dvoma super veľmocami, medzi medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa oslabujú, najmä bilaterálne inštitúcie, sú podkopávané. Dopad krízy iba ukázal tieto tendencie e, bezprizorného plahočenia sa. Mali by sme sa postaviť do pevného šíku a postaviť sa za naše medzinárodné záväzky s väčšou dôverou. Zlyhali sme, keď sme zakázali e, import-export pre PPE, donorská konferencia, ktorá mala podporiť výskum tá takisto zlyhala a VHO, ktoré malo vyšetriť zdroj pandémie, sa takto nezachovalo. Lenže pandémie e, sú mnohé a táto pandémia je obrovská. V našom záujme však je nájsť spojencov a ukázať oponentom, že si stojíme za svojou vecou. A dovolte mi poznámku k Hongkongu. Vítam nedávne vyjadrenie sa G7, že EÚ nebude iba kritizovať. Chceme, aby Čína pochopila, že musí dodržiavať medzinárodné záväzky, inak za to zaplatí. Táto, toto posolstvo treba šíriť medzi čínskymi lídrami aj na samite v pondelok. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz by som rád odozdal slovo pánovi Vačikovskému na jednu minútu. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán vysoký predstaviteľ. Pred 20 rokmi e, polský minister zahraničných vecí spoločne s americkým e, ministrom zahraničných vecí iniciovali um, demokratické e, stretnutie vo Varšave. A teraz e, si pripomíname 20. výročie tohto e, podujatia a preto polský prezident Andrej Duda bol prizvaný, pozvaný do Bieleho domu ako prvý prezident, ktorý navštívil Spojené štáty americké po vypuknutí krízy COVID-19 19. Počas tohto zasadnutia sa budú prerokovávať samozrejme bilaterálne témy, ale aj transatlantické vzťahy. Európska únia by sa mala eh, zameriavať na eh, napredovanie takéto spolupráce. Nemali by sme sa eh, vymedzovať a oddelovať od Spojených štátov. Nemali by sme si vyberať medzi Čínou a Spojenými štátmi. Je to dôležité pre boj s vírusom a pre našu bezpečnosť. Preto vás vyzývam, pán Borel, a vyzývam aj všetky útvary, um, aj útvar pre um, SVČ, pre vonkajšiu činnosť, aby ste uh, sa do toho zapojili, aby ste uh, zabezpečili aj to, že budú podporené transatlantické vzťahy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz uh, dávam slovo pánovi Demirelovi na pani Demirelovej na jednu minútu. Vážený pán predseda, už mesiac hovoríme o, o korone a Teraz je zrejme, ktoré e, chyby e, sú v aktuálnom e, sociálnom a ekonomickom systéme. A v zásade v roku 2011 až 2018 sme 20 krát vyzývali členské štáty, aby neznižovali náklady na zdravotnícke systémy a taktiež sme od nich žiadali, aby sa neustále zvyšovali naše naše náklady v tejto oblasti. E, pán Borel, mnohí občania Európskej únie čelia výzvam, prišli o zamestnanie či čas svojho príjmu a práve v takýchto časoch ako dnes Európska únia a Európsky rozpočet by e, chce teda e, venovať 25 miliard na výskum vojenskej, vojenského vybavenia. Jednoducho um, takýto výskum neprospeje um, zabezpečovaniu potravín či liečby pre ľudí. Musíme si uvedomiť to, že že staré časy jednoducho um, už sú preč a um, výskum vojenských, vojenského vybavenia nevyrieši našu aktuálnu situáciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som chcel dať slovo pánovi Kominovi i Oliveresovi na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je veľmi dôležité, aby sme bojovali proti pandémii, ale nesmieme z toho robiť výhovorku na to, aby sme oslabovali právny štát. Máme základné hodnoty ako ochrana základných slobôd, a demokratických práv. Netreba e, tieto oslabovať. V priebehu tohto týždňa sme zažili situáciu podobnú z 80. rokov, keď e, predseda rady a e, španielský premiér Pedro Sanchez povolil určité intervencie, no a vyjadrili sme našu solidaritu osobám až potom, týždeň potom, čo boli odsudené na, eh, na odňatie slobody. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som požiadať rečníkov, aby sa pridržávali tém dnešnej diskusie a ak nie, tak eh, by sa táto diskusia mohla eh, vzdialiť dnešným témam. Mohli by ste prosím dokončiť svoje vystúpenie? Señor alto representante, con todo el respeto personal... Vážený pán vysoký predstaviteľ, um, pri všetkom rešpekte um, osobnom, uh, ktorý voči vám cítim, aj um, rešpekte uh, etiky. Nemyslíte si, e, že aj v takomto prípade by ste vy ako vysoký predstaviteľ mali konať a že tu ide o dôveryhodnosť e, Európskej únie voči medzinárodnému spoločenstvu? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vás, vážení kolegovia, všetkých e, poprosiť a pripomenúť vám, že sme sa dohodli na, určitoj, na určitom programe a tento program obsahuje tri témy o ktorých dnes rokujeme v rámci debaty a rozpravy. Takže jednoznačne, ak budeme rokovať o témach, ktoré nie sú na programe, sa vzdialujeme od dnešného dohodnutého programu. Čiže prosím, pridržajte sa tohto programu. No a teraz by som už rád odovzdal slovo pánovi Mikálovi Galerovi. Dôsledky krízy COVID-19 budú naďalej spôsobovať politickú destabilizáciu jednotlivých regiónov a krajín, ktoré sú zasiahnuté. Mnohí aktéry v rámci tejto krízy sa snažia sledovať vlastné, vlastné agendy, sebecké e, agendy. A napríklad v prípade Číny si treba pripomenúť, že dohoda so Spojeným kráľovstvom je záväzkom v zmysle medzinárodného práva, pokiaľ ide o Čínu. I máme e, k tomu k dispozícii si e, rôzne e, dokumenty a e, je potrebné, aby zástupcovia EÚ vycestovali do Izraelu, viedli dialog, aby pochopili a vysvetlili aj miestnym aktérom, že by anexia predjordánska mala E, mala e, e, nedozierne dôsledky a znamenala by výrazné porušenie medzinárodného práva. Myslím si, že v Gruzínsku a v Moldavsku napríklad pozorujeme aj to, že všetky oligarchické záujmy využívajú na to, aby, sa pos- aby tieto záujmy posilnili v čase krízy a my musíme teda dbať na to, aby naša agenda v oblasti vzájomnej spolupráce bola naďalej dodržiavaná. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pán Udo Bulman na minútu, pán podpredseda Borel. Aj bez korony by tento rok bol rokom, ktorý by priniesol mnohé z najhorších e, e, katastrof v dejinách ľudstva, pretože mnohí e, ľudia boli ohrození e, hladomorom a e, hladom mnohí ľudia, mnohé milióny ľudí by zažívali dôsledky klimatických zmien a vojenských konfliktov. No a aj bez koronakrízy by hrozil, boli mnohí ľudia ohrození hľadovaním a musíme preto eh, aj v dôsledku krízy mobilizovať eh, financie na pomoc týmto ľudí, eh, ľuďom, ale je potrebné zamedziť masívnemu umieraniu ľudí. A pokiaľ ide napríklad o sankčné, sankčnú politiku vo vzťahu k k, vo Venezuele či iným krajinám. Nechcem teda odbiehať od témy, ale jednoznačne Európska únia musí urobiť všetko, čo je v jej silách na to, aby zabezpečila to, že e, na všetkých týchto e, miestach bude možné bojovať proti pandémii a proti hladu e, bez teda pomoci ostatných medzinárodných aktérov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Udo. Teraz dávam slovo pani Hane Neumann na minútu 30. Vážení kolegovia, svoje úsilie sme zamerali na COVID-19 ako Eh, na, na zdravotnú eh, krízu, ale kríza eh, v oblasti ľudských práv s tým tiež súvisí a núdzová situácia sa tým ešte zhoršuje. Režimom sa podarilo zajať novinárov a vlastne týmto sa mm, umožňuje len šírenie dezinformácií. Žiadne takéto konanie nezamedzi šíreniu e, vírusu. E, samozrejme, je potrebné bojovať proti pandémii, ale každá, každá obmed, každé obmedzenie musí byť e, primerané, musí byť jasne jasne napojené na zdravotné otázky a na naliehavú situáciu a je potrebné o nich môcť rokovať. A často to tak nie je. Musíme poti, proti kríze bojovať globálne, ale musíme bojovať aj proti, proti pandémii, ale aj proti porušovaniu ľudských práv. Musíme bojovať proti šíreniu vírusu, ale aj proti šíreniu porušovania ľudských práv. Musíme chrániť svojich lekárov, ale aj obhajcov ľudských práv. Pán Borel, nie je to len o o miliónoch. Musíme jednoducho bojovať aj proti e, porušovaniu ľudských práv a tu e, vás vyzývam, aby sme vynaložili úsilie v tejto oblasti. Musíme vystupňovať svoje konanie aj v tejto oblasti, keď e, vlastne hľadíme na aktuálnu situáciu vo svete. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tu máme pána Radoslava Sikorského na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, na úvod by som chcel využiť túto príležitosť a podia- um, po- poďakovať um, môjmu polskému kolegovi, ktorý hovoril o, o demokratickom spoločenstve a o hnutí, ktorý začal pán Geremek a následne som v tejto práci pokračovala aj ja osobne. A to znamená, že um, ako dúfam, uh, že polská vláda prestane konať uh, v rozpore s právnym štátom a že sa uh, prikloní k demokratickému demokratickým hodnotám, ktorí sa pridržajú ostatní. Ďalej, pokiaľ ide o vírus COVID-19, dúfam, že um, tu bude uh, vytvorená nová hierarchia potrieb, aj keď sa pozrieme na to, ako sme zvládli aktuálnu krízu. Viem veľmi dobre, že návrhy Európskej komisie vytvárajú nádej, že sa nám to podarí celkom dobre zvládnuť a že Európa bude naďalej uh, zjednotená, ale uh, Eh, umelá politika v niektorých oblastiach môže spôsobiť eh, prehlbovanie rozdielov medzi členskými štátmi, čiže sú tu mnohé príležitosti, ale aj mnohé rizika. Dúfam, že všetky tieto zohľadníte a vezmete do úvahy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdávam slovo pani Katlin van Bremt na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený eh, pán Borel, eh, tu som. Ako ste sám spomínali, eh, vplyv krízy COVID-19 na medzinárodné spoločenstvo ešte a na jednotlivé štáty ešte nie je jednoznačná, ale bude obrovská. Chcem uvieť príklad Číny, pretože ten máme pred sebou, ale aj pred pandémiou sme mali obrovské problémy v našich vzťahoch s Čínou. Spomeniem ľudské práva, obchodné vzťahy, ale aj skutočnosť, že ide o hospodárstvo vedené štátom Mm, to spomínam len ako niekoľko z príkladov, ale pred, mm, pred krízou to tak bolo a kríza e, len e, zdôraznila túto situáciu bombardovali nás e, falošnými správami a nezvládali túto krízu vo svojej vlastnej krajine. No a na základe dnešných poznatkov vieme, že sme boli príliš závislí od eh, Číny, napríklad aj pokiaľ ide o ochranné pomôcky. Takže povedzme si to jasne, pán Borel. Obchodná politika je eh, najvýraznejším, najdôležitejším nástrojom, ktorý máme v rámci zahraničnej politiky a musíme ich zaviazať. Nielen pokiaľ ide o ľudské práva, ale eh, aj pokiaľ ide o normálne obchodné E, vzťahy s Čínou. Musíme sa jednoducho opäť zamyslieť nad tým, akým spôsobom budeme e, rokovať a vyvíjať naše vzťahy s Čínou. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel odovzdať slovo pánovi Franciskovi Chozemu Milan Monovi na minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som zdôrazniť niekoľko tém, pokiaľ ide o vonkajšie aspekty e, COVID-19. Kríza nám ukázala, že problémy e, medzinárodného charakteru v zdravotnej oblasti zdravotné inštitúcie neboli schopné si vymieňať informácia alebo koordinovať sa. No a ďalšiu vec, ktorú chcem zdôrazniť, je to, že Európska únia je závislá od tretich krajín. Musíme um, mať väčšiu nezávislosť, pokiaľ ide o nezávislosť od tretich krajín v zdravotnej oblasti, strategických oblastiach, e, napríklad um, aktívne um, látky um, v, v, v liekoch, medicínskych um, prípravkoch a pomôckach. Tu sa 80% koncentruje práve v Číne a v Indii. Taktiež um, naši susedia uh, v Afrike potrebujú pomoc v boji proti krízi. Uh, Ehm, do, boli tomu eh, alokované dostatočné financie, čo je dobré. Ďalej eh, sme ehm, zaznamenali vypuknutie pandémie, no a vypuknutie tejto pandémie nás prekvapilo. Žijeme v globalizovanom svete, a ďalšia eh, zdravotná kríza um, potrebuje naozaj koordinovanejšie a efektívnejšie riadenie ako táto. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odozdávam slovo Chavimu eh, Lópezovi na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán vysoký predstaviteľ. pravda je taká, že pandémia nepredstavovala len obrovskú zdravotnú a ekonomickú výzvu, najväčšiu v tomto storočí, ale taktiež poukázala na, na rôzne problémy medzinárodného modelu správy a riadenia. E, zaznamenali sme nedostatok globálneho e, líderstva a, a podobne. Zažili sme e, teda napätie s veľkými mocnosťami, ale Európska únia sa tiež môže, môže veľa poučiť e, z tejto situácie. Európa viac ako kedykoľvek predtým musí e, prevziať zodpovednosť za tvorbu multilaterálnych inštitúcií, pretože riešenie napríklad zmeny klímy či globalizáciu, ale aj riešenie pandémie potrebujeme vzájomnú spoluprácu. Európska únia si tu našla svoju vlastnú cestu cestu. A jedine takýmto spôsobom môžeme obhajovať svoje vlastné hodnoty vo svete. A nastala e, správna chvíľa na to, aby sme si vytvorili spojencov e, v tejto, v tejto situácii. Pozrite sa napríklad na krajiny Latinskej Ameriky, ktorá takto, e, ktoré takto veľmi trpia dôsledkami krízy. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz odozdávam slovo pánovi Aleksandrovi Jordanovi na minútu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán Borel, Chcel by som, eh, aby sme eh, zablahoželali hongkongským občanom, ktorí eh, bojujú za svoje za svoje práva po tom, čo e, Čína prijala tento represívny zákon o národnej bezpečnosti. E, my sme v našej krajine zažili hrôzy komunistickej diktatorskej vlády a preto chcem využiť túto príležitosť a využiť e, našich predstaviteľov a kolegov, aby sme sa rozlúčili s ilúziou, že, že môžeme byť priateľmi s komunistickou Čínou. Musíme jednoducho sa postaviť za práva práva hongkongských občanov. Naše hodnoty e, vyžadujú, aby sme režimu v Pekingu povedali, že sme schopní ukončiť e, dohody o investíciách a um, odstúpiť od nich a že sme pripravení zvážiť aj e, sankčnú politiku a to rovnakým spôsobom, ako to bolo v prípade um, ruskej anexie ehm, Krymu. Musíme eh, ich eh, jednoducho priviesť eh, k rozumu, napriek tomu, že tu máme týchto komunistických dinosaurov, ktorým sa podarilo akýmsi spôsobom prežiť do dnešného dňa. Ďakujem veľmi pekne. Teraz už dávam slovo pani Miriam Blacksman na minútu. Nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda ak niekto nie je pripravený hovoriť o slobode všade, a vždy nemôžeme zaručiť, že sloboda bude všade, Čína naďalej podrýva právny štát, hospodárstvo, základné slobody, autonómnosť a medzinárodné dohody Hongkongu. Posledné jednostranné rozhodnutie Národného ľudového kongresu Číny zaviesť národné bezpečnostné právo pre Hongkong vážne ohrozuje autonómnosť, právny štát a základné e, slobody e, tohto mesta. Očakáva sa, že tento zákon vyniesie celé množstvo nejasných a drakonských e, opatrení. Pred dvoma týždňami viac ako 900 politických lídrov po celom svete vrátane vás v spoločnom vyhlásení odsúdili tento krok. Spoločne návrh uznesenia parlamentu dáva jasné principiálne stanovisko k situácii v Hongkongu a obhajuje hodnoty, na ktorých stojí táto únia a na ktorých musíme a mali by sme viesť zahraničnú politiku, tak ako je to uvedené v článku 21 zmluv. A preto vyzývam všetkých poslancov, aby podporili toto uznesenie a aby sa postavili za ľud Hongkongu. Ďakujem pekne. A teraz Izabel Santoš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, od podpísania e, deklarácie e, odovzdať Hongkong Číne mnohí sa obávali dňa, kedy čínska vláda bude ignorovať základné právo a podrie Hongkong ako taký. E, rozhodnutím implementovať Národný bezpečnostný zákon v Hongkongu čínska vláda otvorila cestu k ďalšiemu podrývaniu všetkých e, občianských slobôd a e, ohrozovaniu systému Hongkongu. Čína a zneužívanie Číny nemôžeme tolerovať. E, sú tu dôležité strategické vzťahy medzi EÚ a Čínou, ale to neznamená, nemôže to znamenať, že obmedzíme naše požiadavky na presadzovanie našich hodnot. Práve naopak musíme požadovať aby boli obhajované práva, slobody, ľudské práva, autonómnosť Hongkongu a dodržovanie medzinárodného práva. To sa očakáva od Európskej únie. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Hilda Wortmans na pol druhá minúty. Ďakujem pekne, e, vážení kolegové, vážený vysoký predstaviteľ. Pre mňa je jasné, ja obhajujem E, princíp jedna krajina, dva systémy. Čiže ja stojím za ľudom Hongkongu a podporujem ich slobodu prejavu Eh, som za demokratických lídrov, násilné eh, potlačenie protestantov a nový zákon jednoducho sú urážkou autonómnosti Hongkongu. Eh, našťastie tento parlament sa zjednotil za veľmi silným uznesením, ktoré žiada od Číny, aby stiahla toto bezpe- tento bezpečnostný zákon, aby rešpektovala slobodu ľudu Hongkongu, aby rešpektovala právny štát. Ak nie, tak my, medzinárodné spoločenstvo, by sme mali zvážiť, či e, nepostavíme Čínu pred Medzinárodný súdny dvor a či nezavedieme sankcie. Pán Borel, chcel by som zdôrazniť, že viac ako 500 miliónov spotrebiteľov e, európskeho tovaru znamená, že máme tú politickú páku, aby sme zaznamenali zmenu. Ja chcem, aby Európa mala vzťahy s Čínou. Ja chcem, aby Európa e, prijala novú čínsku stratégiu, ale to musí všetko byť v záujme a obhajo, pri obhajovaní našich hodnot. A preto vyzývam znovu Čínu, aby stiahla tento bezpečnostný zákon a dala ľudu Hongkongu autonómnosť, ktorá bola dohodnutá v rámci dohody jedna krajina, dva systémy. Naša skupina Renew je za demokraciu a za hodnoty všade vo svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz by som rád odovzdal slovo pani Bifoto na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, komunistická Čína, hovorí pani Bizoto, je diktatúrou, ktorá predstavuje najväčšiu hrozbu demokracie, e, COVID-19, kríza, vojna proti Hongkongu, e, čínsky boj proti jeho inštitúciám. To len svedčí o tom, čo sa deje škandálom, že EÚ sa stalo akýsi komplicom toho, čo robí Čína. Jednoducho si prestaňme klamať a hrať hry. EÚ musí povedať pravdu keď sa páchajú trestné činy. Našimi hodnotami sa nedá obchodovať. Kolegovia, je jasné, že stojíme pred hospodárskou vojnou a je to aj civilizačná vojna ktorú Čína vyhlásila voči EÚ. Sme za transatlantickú alianciu. Musíme bojovať za naše slobody a demokraciu. Taliani, Európania, všetci slobodní po celom svete sa nikdy nemôžu stať otrokmi čínskeho komunistického režimu. Ďakujem pekne. A teraz by som rátal slovo pán kan- pani Kanko na minútu. Táto komisia slúbila, že bude geopolitickou komisiou, ale doteraz som nevidela o tom žiadny dôkaz. Namiesto toho som videla to, že zahraničná služba sa ale zrobí všetko možné, aby potešila Peking. Budúci summit e, e, jasne hovorí o tom, že Čína nemieni